kandidátskou krajinou, s ktorou rokujeme o vstupe. Naše vstupy s kandidátskymi krajinami musia, byť, e, musia sa vyznačovať vzájomnou otvorenosťou a úprimnosťou. A práve preto, že veríme rokovania s Tureckom vážne, je našou úlohou e, jasne ukázať, kde je pokrok a kde sa obávame, že dochádza k nesprávnemu vývoju. A problémy so slobodou tlače a prejavu v Turecku nie sú ničím novým. S veľkým začudovaním sme sledovali rázie proti e, novinárom a zásobcom tlače v parku Gezi a teraz e, včera sme zaznamenali opäť vlnu razy proti e, médiám, ktoré sú kritické voči vláde a sme teda znepokojení, že je to znakom toho, že vývoj... Bohužiaľ vypadol mikrofón. Takže vývoj proti opozičným médiám je nebezpečný, je to vývoj, ktorý musíme dôsledne sledovať. Dámy a páni, platí to pre všetky demokratické právne štáty. Kritika e, musí byť e, dôkazmi a faktami a neprenasledovaním novinárov. Takže preto som poprosil svoj úrad, aby turecké veľvyslanectvo požiadal o okamžité vysvetlenie stanovisko a na tomto mieste môžem určite aj vo vašom mene povedať, že budeme dôsledne sledovať, ako sa bude situácia v Turecku vyvíjať. Dámy a páni,